to máme vyhlásenie Rady a komisie o hľadom transatlantických e, tokov údajov, takže opäť pán minister Kunders, ujmite sa slova. Mr. President, yeah. uh, honorable member. Pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, eh, pani komisárka, predsedníctvo prikladá veľkú dôležitosť eh, otvorenému, bezpečnému internetu a toto je pre mňa taktiež veľmi dôležité v digitálnom čase je dôležité si uvedomiť, že osobné údaje majú obrovskú hodnotu, pretože obsahujú určité informácie a umožňujú podnikom, aby personalizovali svoju ponuku spotrebiteľom a taktiež umožňujú za, uh, e, úradom presadzujúcim právo, aby prenasledovali páchateľov. Zároveň tieto údaje ochraňujú citlivé informácie, ktoré treba chrániť, aby sme chránili naše súkromie. Je kľúčové zaručiť, že verejnosť bude dôverovať takýmto tokom údajov a toto vyplýva len z príslušnej ochrany. Všetky presuny osobných údajov mimo Európskej únie sú dôležité, najdôležitejšie sú ale tieto transatlantické toky, či už e, je to za účelom e, nejakého trestného stíhania alebo e, iným. No a máme tu tzv. štít súkromia medzi EÚ a US, USA, ktorý to má zaručovať a rozsudok v prípade Šrems ukázal, že existuje právna istota, ktorá je zásadná pre transatlantické hospodárstvo, taktiež to je extrémne dôležité pre európske malé stredné podniky, ktoré závisia od e, rozhodnutia o vhodnosti, preto aby mohli prenášať údaje do USA. Komisia by plne mala vziať do úvahy rozsudok, eh, rozhodnutie eh, súdneho dvora ohľadom eh, dohody Safe Harbor. Treba rešpektovať zmluvu alebo chartu základných práv a taktiež príslušnú judikatúru a európske zmluvy. Toto je kľúčové preto, aby sa znovu nastolila dôvera verejnosti v transatlantické toky údajov a rada verí, že komisia zaručí dodržiavanie čo najvyšších štandardov v súvislosti s ochranou údajov, vrátane jasne a priamo uplatniteľných princípov, ako napríklad e, práva e, osôb opraviť svoje osobné údaje a taktiež e, účinný systém dohľadu a taktiež prístupu k opravným prostriedkom. je treba, aby komisia spolupracovala s americkou stranou, aby sme zaručili existenciu udržateľného právneho rámca. A myslím si, že masové zbieranie údajov e, z americkej strany malo byť možné len za určitých e, podmienok a taktiež by mal existovať úrad e, ombudsmana, ktorý by riešil prípade sťažnosti občanov. Rada si myslí, že komisia by mala e, schváliť svoje rozhodnutie o vhodnosti e, v tejto súvislosti čo najrychlejšie, aby sa zaručila čo najlepšia ochrana osobných údajov. Taktiež rada víta dohodu, ktorá bola dosiahnutá v rámci rokovaní medzi komisiou a americkou stranou a veríme, že prebehajúce interné rokovania v rámci Európskej únie medzi európskymi a národnými úradmi nám e, pripravia cestu e, pre vstup do platnosti takéto dohody. Čo sa týka trestnoprávnej oblasti, rada chce schváliť rozhodnutie, aby sme mohli 2. júna schváliť e, generálnu dohodu. Bude to na stretnutí ministrov spravodlivosti a vnútra v Amsterdame. A taktiež potrebujeme samozrejme dosiahnuť dohodu zhodu všetkých stran, aby sa mohli uzavrieť túto dohodu. Táto dohoda zlepší spoluprácu medzi Európskou stranou a Americkou stranou tým, že sa tam stanovia spoločné e, štandardy ochrany údajov v tejto oblasti. Toto je dobrý krok, pretože sa tým zaviažeme k prísnejším štandardom, než boli platné v minulosti a to si myslím, že je potrebné. A táto dohoda tým pádom e, prispeje k znovu nastoleniu dôvery občanov v transatlantické toky údajov a ich použitia na e, boj proti vážnemu zločinu e, na americkej aj na európskej strane. Rada si myslí, že táto dohoda predstavuje oveľa veľké zlepšenie v porovnaní so súčasnou situáciou predovšetkým čo týka opravných prostriedkov, kde USA poprvý krát e, súhlasili, že takéto práva dajú aj európskym občanom. To znamená, že európskym občanom sa dostane rovnakého zaobchádzania, budú mať rovnaké právo prístupu k opravným prostriedkom ako americké občania. Takže dúfame, že Európsky parlament bude súhlasiť s nami až taktiež pozitívne zhodnotíte tento pokrok. Taktiež chceme zaručiť e, plynulý a bezpečný tok údajov e, v transatlantickej oblasti. A napríklad meno. Pokiaľ meno európskeho občana bude identické s menom podozrivej osoby, tak údaje tejto osoby sa môžu dostať do Ameriky a omylom a budú zahrnúť, toto meno bude stať potom na nejakom negatívnom zozname. Potom táto osoba môže požiadať o vymazanie toho, svojho mena z toho negatívneho zoznamu. Ďalej, čo sa týka obchodného využitia toku údajov, tak tento štít súkromia v podstate vytvorí e, mechanizmus alebo systém dohľadu a zároveň sa budú dodržiavať prísne štandardy ochrany údajov. V rámci ustanovení tejto generálnej dohody. Preto dúfame, že komisia sa čo skoro rozhodne pri plnom dodržaní aký na ochranu údajov a aby to bolo profesné aj pre bežné postupy. Domnievame sa, že táto dohoda je krokom správnym smerom, pretože posilňuje e, právne zabezpeky pre našich občanov a taktiež e, podporuje e, transatlantickú spoluprácu v boji proti závažným zločinom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán minister. A teraz dávame slovo pani komisárke Jourovej. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážený pán minister, dámy a páni, je mi mm, potešením zúčastniť sa opäť rozpravy na tému transatlantických tokov e, údajov. Komisia pracuje na viacerých fontoch v snahe opätovne e, získať dôveru spojenú s e, transatlantickým prevodom informácií. Okrem iného došlo k schváleniu reformy na ochranu údajov, taktiež išlo schválenie zastrašujúcej dohody na účely predsedovania práva a taktiež nový štít ochrany súkromia a v prípade komerčných e, transferov e, osobných údajov. E, tento štít na ochranu súkromia je dôležitý pri transatlantických pracovných informácií, pričom taktiež zaručuje práva našich občanov na ochranu ich údajov. Vyrokovali sme tento štít na ochranu súkromia na základe dvoch súborov zásad. Poprvé, našich 13 odporúčaní z novembra 2013 a isteže kritériá, ktoré stanovil súdny dvor v rozsudku v prípade Šrems. Po dvoch rokoch rokovaní môžem z e, istotou povedať, že sme prekonali slabiny e, starého systému Safe Harbor. Chcela by som krátko si zhrnúť e, hlavné body, ktorým došlo k zlepšeniam. Americké firmy, ktoré získavajú osobné údaje z Európy, budú musieť dodržiavať prísnejšie pravidlá v tom, ako využívať a zaobchádzať s týmito informáciami a plnenie sa bude pozorne monitorovať aj na strane príslušných amerických orgánov. Ďalej po druhé, jednotlivci budú mať prístup k rôznym mechanizmom nápravy, aby zaistili, že akékoľvek stiažnosti budú riadne preskúmané a vyriešené. Ďalej po tretie, dostali sme písomné uistenia o obmedzeniach a zaisteniach prípade prístupu k týmto osobným údajom zo strany eh, verejných eh, orgánov USA. To sa týka najmä citlivých oblastí národnej bezpečnosti. Konkrétne nás americká vláda uistila, že hromadné zhromažďovanie údajov sa bude využívať len v mimoriadných prípadoch a že aj v prípade využitia sa budú uplatňovať filtre a rôzne iné technické nástroje, aby sa minimalizovali údaje, ktoré sa budú takto zhromažďovať. Dostali sme E, výslovné uistenie o tom, že nedochádza k masovému sledovaniu diskriminačného charakteru. Poprvýkrát sme dostali e, takéto uistenie z americkej strany. Je to dôležitý a významný prvok v snahe vytvoriť rozsiahlejší rámec, než kedykoľvek bol predchádzajúci systém Safe Harbor. Ďalej, súčasťou tohto rámca ochrany súkromia americká vláda poprvýkrát chce vytvoriť mechanizmus ombudsmana, ktorý zaistí, eh, aby sťažnosti alebo žiadosti o preskúmanie od európskych jednotlivcov v otázkach národnej bezpečnosti boli riadne preskúmané. Domnívam sa, že aj toto je eh, veľmi významný pokrok v porovnaní s minulosťou nič e, ani porovnateľa nebolo k dispozícii na základe starého systému Safe Harbor a toto by sa vzťahovalo na všetky e, transatlantické presuny e, údajov, či už na základe tohto štítu alebo iných foriem transferu. No a v neposlednom rade, keď sa tento štít uvedie do praxe, bude predmetom neustáleho monitorovania, najmä v rámci výročnej spoločnej revízie. V tomto procese budeme overovať, eh, či sa riadne využívajú eh, mechanizmy nápravy. Mm, taktiež sme sformovali jasné podmienky na pozastavenie eh, rozhodnutia o pravoplatnosti v prípade, že americká strana nedrží záväzky alebo ak nebudú poskytnuté dostatočné uspokojivé odpovede vo výročnej revízii. Ako viete, nezávislé orgány na ochranu údajov v článku 29 pracovnej skupiny uvádzajú svoje stanovisko o obdoštite na ochranu súkromia, konkrétne z 13. apríla. Oceňujú pozitívne prvky v tomto novom štíte a taktiež e, zlepšenia v porovnaní predchádzajúcim systémom Safe Harbor, ale tiež vyjadrujú isté obavy a navrhujú ďalšie zlepšenia. My e, tento ich postoj berieme veľmi vážne a teraz pracujeme na e, kritickejších aspektoch a chceme prispôsobiť e, toto rozhodnutie potom týmto novým aspektom. Niektoré z týchto odporúčaní sa dajú pokryť len v dohode s americkou vládou a práve teraz vedieme o nich rokovanie. To zahrňa napríklad um, objasnenie, nezávislé fungovanie uh, mechanizmu ombudsmana a taktiež explicitnejší princíp uh, obmedzeného zadržiavania údajov. Um, je to dôležité je najmä, ak chceme, aby naše orgány na ochranu údajov, jednotlivci, spotrebitelia mali eh, prvú dôveru v tento nový systém. Mm, členské štáty nás v tomto eh, prístupe podporujú a sme presvedčení, že aj je eh, naša americká strana uzná dôležitosť len čo sme dosiahli všetky potrebné zlepšenia, predložíme návrh členským štátom na základe výboru e, podľa článku 31 našim cieľom je spustiť túto dohodu ešte pred začiatkom leta. Týmto sa dostávam k ďalšej dôležitej téme, ktorú onedlho predložíme Európskom parlamentu na súhlas a síce zastrešujúcu dohodu. Táto dohoda má za cieľ ochranu osobných údajov, ktoré sú predmetom výmeny medzi EU a USA s cieľom e, spolupráce v oblasti Mm, predsedovania práva. Na zasadnutí ministrov pre vnútro a spravodlivosť 2. júna sa bude prejednávať táto téma podrobnejšie. Parlament bude požiadaný o svoj súhlas ešte predtým, než rada príjme definitívne rozhodnutie o uzavretí tejto dohody z USA. Ja sa obraciam na vás a žiadam o vašu podporu tejto zastrašujúcej dohode, pretože sa tým výrazne zlepšia podmienky eh, prevodu osobných údajov v rámci transatlantickej spolupráce orgánov činných trestom konaní v porovnaní s aktuálnou situáciou. Ako viete, táto zastrašujúca dohoda nie je dohoda, ktorá by eh, povolovala prevody údajov, a ani to nie je eh, primerané rozhodnutie. Len ponúka ďalšie doplnkové záruky, k už existujúcim dohodám medzi EÚ alebo členskými štátmi a USA v prípade, že prebiehajú nejaké transfery údajov, vychádzajú z národnej legislatívy. Mnoho z týchto nástrojov v spolupráci s USA nie je podrobených žiadnym eh, eh, zárukám. Žiaľ, Takáto je aktuálna situácia a táto zastrčujúca dohoda sa ju snaží napraviť. Inak by táto situácia pokračovala ešte mnoho rokov do budúcna. Tam, kde dochádza k prevodu osobných údajov občanov USA, už je vysoká miera ochrany údajov zaistená vychádzajú z našich pravidel buď na európskej úrovni alebo na národnej úrovni a preto táto zastrčujúca dohoda chce napraviť eh, existujúcu nerovnováhu tak aby bola na oboch stranách Atlantiku zastená rovnaká miera ochrany. A táto dohoda eh, vďaka tomu eh, tiež prispieje k zvýšenej dôvere eh, v transatlantických vzťahoch. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Foss mene Pepe. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, a vážny pán minister, pani komisárka. A, a veľmi naliehavo potrebujeme náhradný systém po Safe Harbor. Myslím si, že aj tento štít ochrany súkromia je obrovským krokom vpred. Politické spory tu v parlamente e, sa obmedzujú len na doložku ukončenie platnosti e, v e, konečnom dôsledku a preto ja očakávam, že kolegyňa a kolegovia zvážia aj zo skupín liberálov, socialistov a demokratov aby nepodporili pozmeňujúce návrhy zelených a GUE. Podľa mňa doložka o ukončení platnosti ani nebude nevyhnutná, pretože máme k dispozícii dostatočne robustný mechanizmus dohľadu, ktorý v prípade potreby môžeme uplatniť. Chceme dlhodobo platný, dostatočne pevný rámec um, a preto takáto povinnosť podrobovať sa kontrole bude podľa mňa zbytočná a môže dokonca zabrániť tomu, aby tento nový mechanizmus eh, sa mohol rozvinúť a riadne fungovať predtým, než eh, sa zastaví. V skutočnosti ide iba o um, prejav nedôvery voči komisii v riadení týchto rokovaní. Myslím si, že komisia sa už ponaučila z minulosti a nie je takýto krok potrebný. Um, požiadavky spojené so štítom na ochranu súkromia z politického hľadiska podľa ma tiež eh, absurdné. Um, Eh, je to, ako by sme sa nevedeli rozhodnúť, či eh, tento štít na ochranu súkromia stačí alebo nie. Ako keby sme sa v tom trošku strácali. Firmy, malé stredné podniky, startupy musia mať dostatočné záruky, právnu istotu, konkrétny rámec eh, pre transatlantické toky údajov. My chceme tento štít podporiť, ale ak budú e, pozmeňujúce návrhy GUE a zelených zakomponovať, tak naša skupina bude proti. Ďalej pán Biden-Holzer na 2,5 minúty, prosím. Ďakujem, pán predseda. E, pani komisárka, táto téma nás zamestnáva už veľmi dlho. Neustále sme dosť kontroverzne diskutovali o Safe Harbor v rôznych formáciách, zloženiach a bola dosť veľká neistota, ktorá sa napokon vyriešila až žalobou jedného občana a rozsudok v prípade Šrem sa sa zapísal do dejín. A ukázal nám, že je dôležité odstraňovať neistoty. Tento štít na ochranu súkromia má tiež za cieľ odstrániť tieto neistoty. V februári ste nám predložili základné črty tohto nového štítu e, je treba skonštatovať, že došlo k pokroku a k zlepšeniam aj v súlade e, s e, rozsudkom súdu sa podarilo vyjasniť viacero veci s americkými partnermi. Myslím si, že naďalej je, sme však v situácii, v ktorej ešte stále je dosť veľká neistota. Nevieme a nepoznáme úplne všetky podrobnosti do detajlov. Je tu opäť riziko, že sa prípad ocite pred súdom a pre nás ako legislatívny orgán a vás ako výkonný orgán by to nebol veľmi pozitívny signál a nebolo by to napokon pozitívne ani pre e, priemysel. Minulý týždeň sme s výborom Libe vycestovali do USA. Mali sme možnosť presvedčiť sa o tom, že na americkej strane je veľké pochopenie pre naše požiadavky, že je na americkej strane ochota vyhovieť našim požiadavkám. A to eh, sa týkalo eh, štátnych inštancií, ako aj E, samotného dátového priemyslu. Myslím, že sme mohli dosiahnuť o niečo viac, ale myslím, že toto uznesenie presne popisuje kritériá, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Chceme teda vyššiu mieru jasnosti, najmä e, čo sa týka tzv. písomných e, zaistení, taktiež musíme mať jasné pravidlá fungovania ombudsmana, aby boli veci jednoznačne sformulované a taktiež otázky súdnej nápravy aj toto by sa malo vnímať eh, vo svetle v širšom eh, a to sa nesmie len obmedziť na príslušníkov Európskej únie, pretože aj príslušníci tretie krajín sú na základe charty základných práv u nás chránení. Teda tieto nedostatky sa musia odstrániť táto dohoda, aj zastrašujúca dohoda je dôležitá, je to veľký pokrok Sami totiž e, nič nedosiahneme, musíme to dosiahnuť len spoločnými silami, ale chcem e, vás ešte raz požiadať, aby ste odstránili tieto posledné nedostatky, inak totiž e, začneme nové diskusie o tom istom. A Stevens, un minút. Ďakujem pani Stevens na minútu. Ďakujem pekne kolegovia. Postupovanie transatlantických údajov je veľmi dôležitá záležitosť pre naše hospodárstvo, obchod aj bezpečnosť. S týmto štítom súkromných údajov e, sa dopracujeme k istote, ktorú sme doteraz nikdy nemali pri presune takýchto informácií. Je to krok správnym smerom. Právo na ochranu údajov európskych občanov e, teda zaznamenáva obrovský pokrok e, vpred, ale niektorí politici si naďalej myslia, že to nie je postačujúce a že to je len nejaká kopia legislatívy EU, ale to nie je a je nezávislý štát a je to veľmi dôležitý strategický partner EÚ a nesmieme zabúdať, že ale nie sú členom Európskej únie USA. EÚ EU a Európska komisia musia e, postupovať tak, aby e, tento štít ochrany údajov mal a splňal maximálne možné existujúce normy a aby sme sa dostali, eh, alebo aby sme zabezpečili, že naše firmy a MSP sa nedostanú do situácie eh, legálnej neistoty. Musíme myslieť prospech našich firiem, musíme myslieť na naše hospodárstvo, musíme myslieť na ochranu osobných údajov, nielen našich občanov, ale aj firiem a oni takýto štít potrebujú čím skôr. Ďakujem pani Intveld na dve minúty. Ďakujem pekne. Na úvod by som chcela nadviazať na posledné slova pani Stevens a síce, že chceme, aby tento štít na ochranu súkromia začal fungovať čo najskôr, ale problém je v tom, že tento štít zrejme nezačne fungovať tak skoro. Sedíme tu dnes eh, vďaka mladému mužovi, Maxovi Šremcovi, ktorý bol eh, dostatočne tvrdohalivý na to, aby nedal pokoj e, súdu a urobil vlastne e, našu prácu e, a síce snažil sa presadiť záujmy európskych občanov. Pripomínam, že Európsky parlament opakovane žiadal o odvolanie Safe Harbor, stiahnutie Safe Harbor a komisia nezakročila. Teda musel nastúpiť rakúsky študent, ktorý dosiahol toto zrušenie platnosti Safe Harbor. Ja nie som presvedčená o tom, že tieto písomné uistenia, ombudsman či revízia budú tým čarovným prútikom a vidím, e, že aj pracovná skupina 29, pracovná skupina 31, e, DPS a ostatní e, rôzni právni experti sa v tomto so mnou zhodujú. Zjavne nechápem teda, prečo sa opäť opakujú tie isté chyby. Máme predsa zapovinnosť vytvárať kvalitnú legislatívu a tu zdá sa, že komisia je ochotná prijať rozhodnutie pri plnom vedomí, e, že to neobstojí pred súdom. Tu nejde o politické kompromisy. Mohla by som možno súhlasiť s pánom Vosom, možno nie, ale to je úplne vedľajšie. Existuje jedno jediné správne meradlo, či by toto obstalo pred súdom alebo nie. Ja o tom vôbec nie som presvedčená. Isté, že je to isté zlepšenie, je to krok vpred. Ja som rada, že komisia je ochotná hovoriť o ďalších pozitívnych úpravách, ale v skutočnosti tu ide o to, že Spojené štáty americké získajú prístup k trhu s 500 miliónmi spotrebiteľov, teda aj oni majú záujem na tom, aby nám vyhoveli. Ešte sme nespomenuli zastrašujúcu dohodu v uznesení, ešte sa e, k tomu vrátime, ale ja by som bol rada, keby sa presadili dve veci. Poprvé, aby Európska komisia ešte predtým, než začneme hovoriť o poskytnutí súhlasu, aby komisia konečne zverejnila odpovede, ktoré poskytla výboru LIBE o právnom štatúte a rozsahu pôsobnosti strečujúcej dohody v porovnaní s ostatnými právnymi nástrojmi. Poskytnete nám tieto informácie ide predsa len o právne hodnotenie, prečo je také tajné. A ďalej druhá vec, komisia sa vyjadrila veľmi jasne, že stiahnutie výnimiek e, tohto šírenia ochranného súkromia je predpokladom pre zastrešujúcu dohodu, aby bola vôbec platná. Všetci veľmi dobre vieme, že tieto výnimky sa nestiahnu. Teda prosím, môžem niekto vysvetliť, ako vôbec môžeme reálne očakávať, že táto zastrešujúca dohoda sa vôbec jedného dňa dostane do platnosti? Ďakujeme pekne. Teraz sa nasleduje pani Ernst, ten eh, minútu a pol. Ja, meine Damen und Herren, ein Safe Harbor. Ďakujem. Takže Safe Harbor sa nezlepší, pokiaľ ho premenujeme na Privacy Shield. A tu hovoríme o základných právach pol miliardy ľudí Európskej únie. Tie mali byť chránené, taktiež súkromie malo byť chránené No ale myslím si, že tento e, štít nebude príliš neprestrelný. No a komisia s tým, čo predkladajú a čomu tu aplaudujú, aplauduje e, miestna koalícia, toto nič nevyriešia, dokonca ani um, nejaká doložka to nezlepší. Preto všetci, čo tu sedíme, tak vieme, že je to iba nejaká dohoda, ktorá vôbec nemá zmluvný charakter a vôbec nie je zakotvená v zákone. A občania sa síce môžu obrátiť na ombudsmana, ale ombudsman nepotvrdí, e, či je niekto cieľom e, dozoru alebo dohľadu alebo nie. A dámy a páni, ide tu o základné práva 500 miliónov občanov a nemôže sa stať, aby sme príliš veľkému bratovi obetovali to, čo malo byť cieľom našej ťažko vybudovanej demokracie. Aj treba to povedať nahlas. Tak, ďakujem. Pán Albrecht, na minútu a pol. Ďakujem za slovo. Milý komisár, vy aj váš tým ste pracovali aby ste dosiahli túto dohodu ohľadom tzv. štítu súkromia. Taktiež ste pracovali tvrdo na tej e, generálnej zastrešujúcej dohode a zaznamenali ste pokrok, ale buďme úprimní. Čo sa týka toho Privacy Shield, tak ten neprestavuje v podstate nejaké veľké zlepšenie v porovnaní so Safe Harborom. Áno, ujasnili sa tam určité body, ale právny systém USA sa nezmenil a práve toto povedal Európsky súdny dvor, že ten americký právny systém neposkytuje príslušné zábezpeky. No a buďme úprimní, veď tieto zmeny sa nemôžu dohrať tak rýchlo, neprídu hneď zajtra. Takže otázka je, my tu kritizujeme príslušné nedostatky a hovoríme, že treba rokovať v budúcnosti znovu? Je v budúcnosti treba znovu otvoriť tieto spisy? Alebo hovoríme, nie, všetko je v poriadku, všade sú dostatočné záruky, zábezpeky, len to odhlasujeme a v budúcnosti to bude fungovať, napriek tomu, že nám to možno zase zruší súdny dvor. Takže by sme mali byť k sebe úprimní. Jediný úprimný krok v tejto chvíli bol, aby sme tam dali príslušnú doložku o revízii do budúcnosti alebo končenie platnosti a sú tu určite politické strany, ktoré toto nechcú e, prijať a možno platnosť na 4 roky, to je dostatok času na to, aby e, sa to znovu všetko prejednalo a aby sa znovu prejednalo aj nariadenie o ochrane údajov. Ďakujem pani Begin, minútu. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegovia, komu patria osobné údaje, ktoré Európania posúvajú cez Instagram, Google či iným do USA? Aké majú záruky občania, že ich súkromné že ich súkromie nebude neustále porušované. Nemajú žiadne záruky americká vláda disponuje mm, údajmi zahraničných občanov ako svojim majetkom a dokonca ich dáva k dispozícii tajným e, službám. Ale predsa tu nejde o tovar, ide o životy našich občanov a aj Európsky súdny dvor to jasne potvrdil svojim rozsudkom. Prednedávnom telefóny tohto parlamentu naši mail aj e, mobily našich predsedov boli sledovaní eh, USA šta, mm, eh, mm, pravodajskými službami. Takáto je situácia. Tu nejde o žiadny záväzný e, rozsudok či rozhodnutie, je to naozaj nepriateľná situácia. Nezabúdajme na to, že musíme ochraňovať osobné údaje občanov. E, neustále sa hovorí, že dojde aj k exponenciálnemu nárastu e, počtu údajov, ktoré sa budú presúvať. Ďakujem. Pán Epitideos na jednu minútu. Ďakujem pekne. Jedným z hlavných rizík, ktoré vytvoril rozvoj technológie, to je kradnutie osobných údajov sociálnymi sieťami a ich zneužívanie neautorizovanými osobami. Hlavne v USA je toto riziko obrovské pretože legislatíva USA umožňuje, že CIA a agentúra národnej bezpečnosti im umožňuje zbierať takéto údaje a môžu ich spracovávať, dokonca ich môžu uchovávať oveľa dlhšie než 5 rokov. A odôvodňujú to um, národným záujmom a vďaka tomu môžu spracovávať a uchovávať nielen údaje občanov USA, ale aj zahraničných občanov a tým pádom porušujú ľudské práva, sú pošliapávané e, zákony týkajúce sa spracovania údajov, vytvára sa aj právna neistota pre mnohé firmy a fyzické osoby, preto Európa musí prijať potrebné opatrenia, aby pri stanovovaní kritérií a ustanovení pre tento štít, aby sa zabezpečila dostatočná ochrana osobných údajov a európskych občanov, ktorí obchodujú z USA. Súhlaste s modrou kartou? Pán Žany. Ďakujem, pán predseda tejto diskusii už sme si často vypočuli, že prenos údajov a výmena údajov nesúvisia len s obchodom. Could you please repeat? Mohli by ste to prosím zopakovať? Ďakujem, takže ešte raz začnem. Dnes už sme viackrát počuli, že ochrana údajov nesúvisí len s obchodom a nie je to len o normálny bežný obchod. Vieme, k čomu to vedie, keď rôzne údaje sú eh, nezákonným spôsobom využívané. Mali by tu byť zavedené sankcie pri zneužití údajov? Eh, Samozrejme, treba aplikovať sankcie, ale v prvom rade treba prijať všetky potrebné opatrenia, ktoré e, by mali zabrániť tomu, aby vôbec boli potrebné takéto sankcie. Takže dva kroky. Najprv mať dostatočné opatrenia, ale keď dojde k porušeniu opatrení, tak ich treba sankcionovať. Samozrejme, ďakujem. Pán Lenár z 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Toky transatlantických údajov sú najväčšie na svete. 15 terabajtov za sekundu, to je neuveriteľné množstvo údajov, je to veľmi dôležité pre naše hospodárstvo, spoločenstvo, pre náš digitálny trh a pre ten sektor budúcnosti vytvára obrovské príležitosti. Právne vákum a neistota, ktoré vznikli minulý rok, stali veľmi veľa hlavne e, stovka, e, stovky firiem to museli zaplatiť, alebo ich to stálo, ktoré museli zaplatiť za to pravidlo Safe Harbor a tiež tým je postihnuté naše hospodárstvo, ktoré e, trpí stále. Táto legislatíva by mala zabiť jednou ranou dve muchy, jednak ochraňovať našich občanov a zároveň zabezpečiť, že tieto údaje sa budú spracovávané mm, bezpečne a že tu bude táto právna istota. Vieme, že je veľa ľudí, ktorí hodnotia a oceňujú prácu Európskej komisie na to, aby sa dosiahli odporúčania pracovnej skupiny v zmysle článku 29. A moja politická skupina sa stará o to, aby existoval už toto leto dobrý štít ochrany súkromných údajov, ktorý nakoniec využijú predovšetkým európsky občania. Pani Gomeš. Ďakujem. V lete som sa zúčastnila delegácie výboru LIBO do USA a mm, vypočuli sme si e, našich partnerov a boli sme e, veľmi milo prijatí, boli veľmi receptívni a otvorení k našim návrhám. Nejde tu o nejakú globálnu e, reguláciu bezprecedentnú. Ide o to, aby sme e, mohli rozvinúť e, obrovské obchodné kontakty a presúvať údaje, ale zabezpečiť zároveň ich maximálnu bezpečnosť a ochranu súkromných údajov v digitálnej dobe, e, tu nejde len o digitálne hospodárstvo, tu ide o to, aby sme posilnili aj dôveru a istotu transatlantických vzťahov, ale aby sme dali istotu občanom, ale aj právnu istotu našim firmám a to robustného charakteru, aby e, e, tieto údaje boli menej zraniteľné a neboli zneužiteľné zločineckými orgánmi, organizáciami vychádzajúc z rozsudku Šrems, ktorý nás opustil, ktorý nás prinútil opustiť predchádzajúci systém, ktorý fungoval. Takže ten predchádzajúci systém štítu mal veľké nedostatky e, v ochrane e, osobných údajov aj v ochrane základných práv, tak ako hovorí e, rozsudok Európskeho súdneho dvora a otázky odvolania v týchto postupoch sú veľmi zložité. a preto by mohlo dojsť aj k diskriminácii, preto treba zabraniť tomu, aby nedošlo k diskriminácii e, európskych občanov a tak ďalej. Keby neboli prísne ustanovania, tak by k tomu mohli, mohlo dojsť. Mnohí naši americkí partnery mali pripomienky k neštatútu sprostredkovateľa e, americkej administratívy. To, že je možné zbierať hromadne údaje, ale nesmieme zabúdať, že tam musí byť princíp proporčnosti. Je to v záujme e, firiem aj občanov, tak amerických ako európskych, aby sme mali stály dôveryhodný e, právny e, rámec. Európska komisia musí dostatočne využívať odporúčania pracovnej skupiny podľa článku 29, vychádzajúc aj z judikatúry v prípade Šrems a zabezpečiť lepš- vylepšenie ochrany osobných údajov a práv. Teraz pani Markovej, ďakujem pekne. EU už prijala viaceré dohody o výmene údajov o sledovaní fondov a aktív, ktoré slúžia na financovanie zločinu a tak ďalej. Štít ochrany osobných údajov uľahčí e, rozvoj hospodárstva, ale pre MSP, ktoré majú obchodné vzťahy z USA, je administratívna záťaž môže byť, administratívna záťaž môže byť veľmi vysoká. je potrebné, aby e, v tomto prípade, aby osobné práva a osobné údaje boli chránené viacej a rovnako ako aj údaje zbierané masovo, musíme e, čím skôr schváliť e, tento štít a čím skôr aplikovať jeho opatrenia, ale ďalej musíme aj vyhodnocovať jeho uplatňovanie a to dúfam potom ešte lepšie túto ochranu e, vypracuje. Po určitej dobe ho musíme vyhodnotiť a zlepšiť, inak to nemá význam. Teraz pán Baten na minútu. Ďakujem. Takže komisia diskutuje s americkou stranou v súvislosti s presunom osobných údajov e, občanov a vyzývame tu e, k lepším štandardom na ochranu údajov. Nuž, sú tu spoločnosti, ktoré majú zmluvy so svojimi zákazníkmi, kde sa hovorí o tom, ako sa budú využívať údaje zákazníkov, avšak vlády takéto zmluvy nemajú. Ako, takže tam nie je stanovené, ako sa bez obchádza s údajmi, pokiaľ tam nie je priamy súhlas majiteľov týchto údajov. Myslím si, že toto je skutočne citlivá téma, mali by sme byť obozretní. Predovšetkým teraz sú tu pochybnosti ohľadom vzdielania údajov s americkou stranou, ktorá znížila aj mieru ochrany e, údajov vlastných občanov a už vôbec nie teda, čo sa týka cudzích štátnych príslušníkov. Preto e, naši poslanci budú voliť proti tomu, uz, tomuto uzneseniu, pretože e, každá legislatíva mala byť v rukách demokratického na, suvereného národa. Mrs. Nibler. Pani Nibler, na minútu a pol. Ďakujem pán predseda, vážení kolegovia, pani komisárka. Takže chceme takýto transatlantický prenos údajov alebo nie. Ja som presvedčená, že potrebujeme prenos údajov medzi nami a USA, a taktiež potrebujeme právnu istotu. Na jednej strane aj pre našich občanov a na druhej strane pre naše podniky, pre všetkým pre malé stredné podniky, ktoré sa nemôžu chrániť e, nejakými e, doložkami alebo štandardnými e, zmluvnými ustanoveniami. A ja si myslím, že tie rokovania boli veľmi dobré v priebehu niekoľkých mesiacov a keď sa pozor na súčasné výsledky, tak určite tam bol zaznamenaný obrovský pokrok v porovnaní s dohodou Safe Harbor a za to by som vám chcela poďakovať, pogratulovať. Privacy Shield totiž poskytuje Eh, ochranu údajov, bezpečnosť údajov, tak aby aj v USA sa zaobchádzal s týmito údajmi eh, obozretne. No a už v praxi sa ukáže, ako to potom nakoniec vyhodnotíme. Takže preto je veľmi dôležité, aby každý rok sa situácia prebežne vyhodnocovala. No a pokiaľ by sme získali dojem, že údaje E, že s údajmi sa neobchádza obozretne v USA, tak by sme mali mať možnosť túto, uplatňovať tieto dohody prerušiť. Ja si myslím, že ste odvedli dobrú prácu a teraz e, tu máme aj e, návrhy skupiny pre článok 29. Sú to návrhy, ktoré majú túto dohodu zlepšiť, tak aby potom slúžila predovšetkým našim občanom a malým stredným podnikom. Ďakujem. Pani McClarkin na minútu. Ďakujem pekne. Musíme oceniť e, ústretové kroky našich amerických partnerov za posledné roky v snahe zlepšiť ochranu presúvaných dát na transatlantickej úrovni, e, najmä čo sa týka reakcií na výhrady Európskeho parlamentu, Americký kongres a vláda e, zaviedli zhruba 20 reforiem a programov, napríklad štít na ochranu súkromia, taktiež zákon o súdnej náprave. E, tak ako ostatní konzervatívni kolegovia, my e, vnímame túto rozpravu ako prožitosť e, zvýšiť právnu jasnosť a istotu podnikov a spotrebiteľov. Musíme pokračovať v tomto pokroku v obchodných rokovaniach, ako napríklad o dohode TTIP a TISA, kde sa stanovujú štandardy na ochranu spotrebiteľa a to zvyšuje dôveru na oboch stranách. Obchod medzi EU a USA má hodnotu 4 bilióny dolárov, preto je potrebná dostatočná miera ochrany údajov a súkromia. V každom prípade je potrebné uvedomiť si, že um, vzájomný obchod je prospešný pre obe strany. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani von Štorch. Ďakujem pekne, vážny pán predseda, pani komisárka. Hovoríme tu o výmene údajov z USA, teda o ochrane údajov pri výmene údajov. Komisia rokuje o novej dohode, a to preto, že došlo k rozsudku Európskeho súdneho dvora, čo si musel, musel vybojovať obyčajný občan. Um, musel skonštatovať, že nie je zaručená dostatočná ochrana údajov. E, sme veľmi znepokojení, e, že nezohľadňujete záujmy našich občanov dostatočne. Všetko, čo ste dnes povedali, ma vôbec nenaplňa istotou. Tvrdíte, že e, americká strana nám prislúbila, uistila nás, e, dúfate, chcete a tak ďalej. Dúfam, že toto nepovažujete za dostatočné. My totiž očakávame e, presadenie skutočných práv našich občanov, inak táto dohoda nebude mať väčšiu hodnotu ako toto moje pekné pero. Ďakujeme pekne. Teraz pán Bony na minútu a pol. Pani komisárka, ďakujem vám a celému vášmu tímu za vynikajúcu prácu. Myslím, že teraz eh, sa dostávame do finálnej fázy a síce, že získame tento štít na ochranu súkromia. Všetci veľmi dobre vieme, aké dôležité sú toky údajov eh, na transnárodnej um, úrovni aj cez Atlantik. Je to dôležité najmä pre malé stredné podniky, ktoré majú menšie možnosti eh, právnej ochrany, menšie možnosti investícií a ktoré by najviac eh, profitovali z takýchto nástrojov. Myslím si, že potrebujeme tento štít na ochranu súkromia, aby sme zaistili, že naša ekonomika, dátová ekonomika rástla, najmä aby sa podporilo všetky pozitívne iniciatívy. V každom prípade je dôležité posilniť transatlantickú dôveru a tiež posilniť práva ochrany spotrebiteľa na oboch stranách Atlantiku. Tento nástroj e, obsahuje mnoho vylepšenia ochrany základných práv. Okrem iného posilňuje úlohu orgánov na ochranu údajov členských štátov v prípade e, analýzy e, sťažnosti a taktiež sa plánuje vytvoriť post ombudsmana, ktorý bude mať na starosti sledovanie dodržovania práv a tento ombudsman by mal fungovať na oboch stranách. a Aj americká strana zmenila príslušne svoju legislatívu aj svoj postoj. Teraz je potrebné zaistiť, aby tieto ozaj k dispozícii občanom EÚ a všetkým um, osobám, ktoré majú bydlisko v Európskej únii, ja tu vnímam ako veľmi významnú úlohu EDPS, Európskej komisie, aj orgánov na ochranu údajov spoločne. E, ďakujem pekne. Ďalej pán Ujazdovský na minútu. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, e, również chcę wyrazić... Pani kolegovia, vážení prítomní, v poriadku. Je dobre, že ideme vpred E, v otázke výmeny osobných údajov medzi EÚ a USA. USA je pre nás pozitívny, prirodzený a veľmi dôležitý strategický partner. Táto rozpráva a diskusia by mala vychádzať z dôvery a nie z podozrievania. Som rád, že tu máme riešenia, hoci aj provizorné, pre tento inštitucionálny mechanizmus. Musíme mať maximálnu mieru ochrany osobných údajov v tejto dohode, ale zároveň musíme dosiahnuť um, akýsi paralelný alebo bilaterálny prístup. Veľmi často osobný život a osobné údaje sa interpretujú uh, uh, takým prehnaným spôsobom v porovnaní s inými konceptami, hlavne v oblasti bezpečnosti. Eh, Ten, preto e, systém by nemal e, zhoršovať ochranu osobných údajov našich občanov. Ďakujem. A teraz ideme na postup HDI. Ako prvý pán Kaputo. V predchádzajúcich vystúpeniach sa hovorilo o o významnom rozsudku Európskeho súdneho dvora zo 7. oktobra. E, zdá sa, že tento návrh e, zareagoval na túto výzvu. Mali by sme pouvažovať, že v dohode USA sa hovorilo už dávno o ochrane osobných údajov teda je potrebné rešpektovať povinnosti pri ochrane údajov e, európskych občanov. Sú tu povinnosti transparentnosti v USA, aby tam mali účinné ustanovenia. Citlivé údaje, ktoré boli ukradnuté, aj tento problém treba vyriešiť. Bohužiaľ, rečník číta tak rýchlo, že nie je možné ho kvalitne pretlmočiť. Ďakujem za pozornosť. Pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ochrana osobných údajov a ochrana súkromného života to je základné právo občanov EÚ a treba prijať všetky opatrenia, aby sa tieto práva neporušovali. Pokiaľ ide o tok údajov, obaja partnery podpísali dohodu na ochranu súkromného života. Platí to aj v prípade firiem, keď e, je takýto tok informácií z EÚ do USA. E a americké firmy môžu mať prístup k osobným údajom a že ich budú spravovať pod dohľadom a v správnej miere. Taký je predpoklad a potom Európania budú mať právo sa odvolať alebo podať žiadosť na súd v prípade zneužívania, ale treba konkretizovať tie prípady, v ktorých USE môžu pristupovať k osobným údajom, aby bola rovnováha v tej slobode a právach. Tok údajov treba ochraňovať, áno, ale treba ochraňovať údaje, ale nie to nechávať len na kompetencie amerických orgánov pán López Aguilar. Pani predsedajúca, bolo by dobré, Keby nebol transatlantický tok informácií, nie. Mal by sa EP postaviť proti tomuto toku, ktorý je masívny? Samozrejme, že nie, ale musí žiadať, aby tento tok údajov bol regulovaný právom. Takže komisia urobila svoju prácu, snažila sa dohodnúť a rokovať z USA štít e, súkromnej ochrany a ktorý nepadá z neba, ale vychádza aj z veľmi rozhodnej judikatúry súdneho dvora vychádzajúc z systému Safe Harbor a vychádzajúc aj z rozsudku v prípade Schrems. Ale pochybnosti pretrvávajú a musíme byť neustále veľmi pozorní, aby sme zabezpečili rovnováhu tohto nového systému Privacy Shield a s chartou základných práv EÚ. A tu je veľmi dôležitá výročná revízna klauzula, aby komisia dohliadala na prísne plnenie ustanovení proporčnosti, bezpečnosti, aby zabezpečila eh, plnenie a v prípade porušení, aby konala skôr, než by sme sa dopracovali k ďalšiemu eh, významnému rozsudku súdneho dvora. Thank you very much. Next speaker, Madam Tomášec. Pani Tomášič. Lijepa, gospođo predsjedavajuća. U prošlosti su mnoge presude... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V minulosti minulosti mnohé rozsudky súdneho dvoru boli len nejaký právny aktivizmus a slúžili na obhajobu USA, takže som skeptická. Ale tento rozsudok bol dobrým nástrojom, aby sa zmenila tá zastaralá legislatíva, ktorá neochraňuje osobné údaje a preto som v tomto prípade spokojná. Štít e, súkromných údajov dáva záruky v prípade spracovania ich údajov za oceánom a preto je veľmi dôležitá aj figura amerického ombudsmana, ktorá bude študovať požiadavky a sťažnosti európskych občanov a tento bude musieť v e, termíne 45 dní tieto žiadosti vyriešiť. Ja si myslím, že európsky občania budú spokojní, že poprvýkrát americké orgány majú obmedzené a kontrolované svoje aktivity v prístupe k ich e, údajom a komisia bude tiež tento proces e, kontrolovať a dohliadať na ním a ja dúfam, že to tak bude a je to veľmi pozitívny proces. A teraz je pán Jakovčič. Thank you, madam chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem. Od, e, teším sa dobrým zámerom Európskej komisie. Pozrite sa, pani Jourová. To, čo nám sa tu teraz navrhuje, je krokom vpred. Áno, je to tak. Ale mám aj určité výhrady e, k finálnemu úspechu všetkých týchto opatrení. Safe Harbor, teraz ten štít súkromných údajov, potom e, tá rámcová dohoda, e, to sú všetko veľmi zaujímavé kroky, veľmi kreatívne názvy, ale ide o to, že oni chcú pristupovať k našim osobným údajom a tí, ktorí sa chcú k ním dostávať, sú tiež veľmi kreatívni. A ja nepochybujem, bohužiaľ, že dnes vôbec nevieme, kto všetko v USA a čo vie o mne, o vás, o pánovi Junckerovi, o pani Merkelovej a vôbec nevieme, koľko vieme o, o nás vedia, ani nevieme, ako to spracujeme teraz pani Jourova za komisiu. For... Vážení poslanci, ďakujem pekne za túto rozpravu. Je vždy veľmi dôležité diskutovať na takejto úrovni. Je to veľmi informatívne pre mňa aj pre všetkých mojich kolegov z Európskej komisie. Máte pravdu, že tok údajov z Európskej únie do USA je naozaj v masívnom objeme a Musíme sa onedlho dopracovať k novému systému ochrany údajov európskych občanov nie len kvôli veľkým firmám, ktoré v podstate majú postavený svoj podnikateľský plán na týchto tokoch údajov, ale najmä v záujme malých a stredných podnikov, pre ktorých bola naozaj katastrofa, e, že sa ocitli v právnej neistote, v právnom váku. A my sme toto všetko museli zohľadniť pri snahe vysporiadať sa s novou situáciou po rozsudku súdneho dvora. Viete, že aj predtým eh, potrebujeme dostatočné záruky od americkej strany. Musíme docieliť dostatočnú právnu istotu a musíme zastaviť eh, neistotu tam, kde firmy sú vo veľmi zložitej situácii. V priebehu rokovaní som sa držala hesla dôveruj, ale preveruj. Teda snažíme sa, aby panovala na oboch stranách aj dôvera, ale zároveň vieme, že je potrebné si veci aj preverovať. Musíme teda sa naozaj uistiť, či naozaj splnia všetko, čo e, nám bolo prislúbené, aj keď e, išlo o podpísané záruky na najvyššej úrovni. Isté, že nemôžem dnes istotou povedať, e, že štít na ochranu súkromia bude jediným dokonalým mechanizmom na ochranu súkromia našich občanov že nie je a nemôže byť dokonalý, pretože existujú objektívne dôvody, z ktorých sme neboli schopní dosiahnuť viac. Poprvé, otázka amerického právneho poriadku, čo veľmi správne spomenul pán Albrecht. My nemáme žiadne právomoci zmeniť americkú legislatívu v tomto smere. Chceme však monitorovať vývoj tejto oblasti v USA a viackrát sme vyjadrili presvedčenie, že tieto údaje budú v Spojených štátoch lepšie chránení, ak by aj oni mali lepšiu legislatívu na ochranu údajov. Viac už naozaj urobiť nemôžeme ďalej. Druhý objektívny dôvod, prečo sme nedokázali presadiť eh, viac, je prístup k údajom z dôvodov národnej bezpečnosti. Pozrite sa na situáciu v Európe. Tu komisia, Európska únia nemá žiadne právomoci žiadať spravodajské služby, aby zvyšili transparentnosť v činnosti, aby informovali občanov v prípade využívania ich údajov, dokonca ani členské štáty o niečo také nemôžu požiadať a odrazu chceme o takéto niečo požiadať v rokovaniach eh, so Spojenými štátmi. Teda tu boli naše hranice, naše obmedzenia a musím otvorene priznať, že nie sme na 100% spokojní, ale sme spokojní v tom zmysle, že sme dosiahli maximum toho, čo bolo možné. Ale čo je dôležitejšie, nesmieme byť e, úplne uspokojení do budúcna. Nemôžeme vychádzať z takéhoto uspokojenia e, do ďalších rokov. Komisia sa totiž zavezuje, ja som sa zaviazala, aj moji kolegovia sa zaviazali, že budeme neustále monitorovať e, aktuálny vývoj v USA a budeme eh, tak robiť veľmi transparentne prostredníctvom eh, výročných revízií, kde očakávame od všetkých aktérov zodpovedný prístup, aby sa popisovala situácia v jej reálnej podobe aj eh, na strane USA, aj na strane EÚ. Táto revízia obsahuje veľmi prísnu doložku o pozastavení platnosti Myslím, že to je veľmi silné opatrenie a som presvedčená, že už nepotrebujeme e, žiadnu ďalšiu doložku o ukončení platnosti, ktorá sa tu navrhuje. Pani Sophie Infeld, máte úplnú e, pravdu v tom, že e, Šrems a celý súdny prípad pána Šremsa nám pomohol. Myslím, že bolo nepríjemné, keď sa tým musel zaoberať súd, ale uvedomili sme si, aj keď sme to boli presvedčení už pred rozsudkom, že toto rozhodnutie nám dá dostatočné argumenty a ďalšie kritériá, z ktorých budeme vychádzať pri ďalších rokovaniach, aby sme získali silnejšiu rokovaciu pozíciu. Myslím, že to e, bolo pre ďalšie rokovania prínosné. Išli sme článok po článku z tohto rozsudku v prípade Šrems a vyrokovali sme veľmi jednoznačným a rázným spôsobom s americkými partnermi isté veci. Odvolávali sme sa neustále na toto súdne rozhodnutie. Nemôžem si byť istý, že istá, že tento rozsudok respektíve, že nový rozsudok nebude ešte prísnejší než predchádzajúci, ale môžem eh, si byť istá tým, že sme sa snažili vyhovieť všetkým požiadavkám súdu v nových nastavených podmienkách eh, tohto štítu na ochranu súkromia. Čo sa týka zastrašujúcej dohody, Nie je mi známa situácia, ktorej by sme údajne niečo utajovali. E, dostali sme písomné otázky, tie sme písomne zodpovedali e, poslancom výboru LIBE. A chcem vás opäť požiadať e, nielen o podporu štítu na ochranu súkromia, ale aj o podporu tejto zostrešujúcej dohody, pretože, ako som už povedala na úvod rozpravy, ide o skutočné vylepšenie ochrany údajov v rámci výmeny medzi orgánmi na presadzovanie práva a mali by sme rozhodne zohľadniť aj to, že tu ide o údaje e, svetkov, obetí e, trestných činov a toto zohráva veľmi významnú úlohu v posilňovaní spolupráce medzi EÚ a USA v trestnoprávnych veciach aj v otázkach bezpečnosti. Vieme totiž, že bezpečnostná situácia je čoraz zložitejšia, čoraz horšia. A preto musíme robiť všetko preto, aby sme dosiahli efektívnejšiu a promptnejšiu spoluprácu medzi orgánmi na presadzovanie práva na oboch stranách Atlantiku. Ešte raz vás teda žiadam o podporu a ďakujem za túto rozpravu. Ďakujeme veľmi pekne, pani komisárka. A teraz dostáva slovo pán minister Kunders. Ďakujem za slovo. Dáme pani, predovšetkým ďakujem za túto diskusiu. Ďakujem aj komisii za vaše objasnenia v súvislosti s Privacy Shield a, a s ďalším plánovaním. Už plynuli tok údajov nikdy nemôže byť zároveň nekontrolovaný, pretože naši občania museli si byť vedomi toho, že ich si by údaj sa, údajmi sa dobre zaobchádza. A nemal by tam byť dôvod namietať proti využívaniu takéto dohody. Veľa poslancov dnes hovorilo o tom, že tieto plynulé toky údajú sú dôležité, extrémne dôležité pre vlády, spoločnosti a občanov, pre ktorých sú prínosné. A my tu hovoríme o veľmi dôležité otázke, pretože nám to pomôže lepšie bojovať proti zločinu, zvýšiť to mieru bezpečnosti na oboch kontinentoch a je treba zistiť, do aké miery z toho môžeme profitovať. A čo sa týka tej generálnej zastrešujúcej dohody, tak e, tu padlo veľa otázok. Je treba povedať, že tá dohoda sama o sebe nepredstavuje právny základ pre prenos osobných údajov, len doplňa ďalšie iné dohody, spoločnými štandardami a zárukami pre ochranu údajov. No a samozrejme, pokiaľ by strany dodržiavali svoje záväzky, tak by mala byť tá možnosť túto dohodu, je platnosť pozastaviť. Čo sa týka úradu ombudsmana, netreba povedať, že úrad ombudsmana to je doplňujúci mechanizmus e, vedľa ďalších systémov, takže neposkytuje dostatočnú právnu ochranu a nenahrádza iné podstatnejšie, zásadnejšie systémy právnej ochrany. Spojené štáty sa uvolili k tomu, že vytvoria tento mechanizmus a že sa so ťažnosťami bude primerane zaobchádzať. Chcem povedať, že úrad ombudsmana e, nefunguje izolovane, ale, ako sa hovorí v prílohe 3, spolupracuje s vnútroštátnymi e, regulačnými agentúrami a orgánmi. A myslím si, že mnohé členské štáty taktiež poskytujú taký ombudsmanský typ dohľadu na e, podobné aktivity. A správne tu zaznelo, že, ten, že v podstate je taký katalizátor e, veľmi podarenej dohody. Súdny dvor nám pripomenul, že môžeme zaručiť dostatočnú ochranu údajov v tretej krajine, pokiaľ taktiež bude rešpektovaný e, princíp e, primeranosti, čo sa týka e, nejakého plošného masového prenosu údajov, tak tam americká strana dala najavo, že prijali príslušné, príslušnú legislatívu v súvislosti s, možnosťou opravných prostriedkov a sú e, súvislosti s dohľadom. E, hlavným pravidlom je, že takéto masové zbieranie údajov je až sekundárne a môže nastať len pokiaľ bude, budú chránené e, práva občanov, ktorým patria tieto osobné údaje. Čo sa týka tej doložky ukončenia platnosti, tak súhlasím s tým, čo tu povedala komisárka. Nebudem to opakovať. Viem, že je to aj tu v parlamente taký sporný bod, že sa o tom veľa diskutuje. Súhlasím s pánom Fosom, že e, nepotrebujeme takúto doložku, pokiaľ sa tam e, inakším spôsobom v dohode naplánuje každoročné vyhodnocovanie a revízia. A taktiež súhlasím, že e, táto zostrešujúca generálna dohoda a tento štít na ochranu súkromia mali poskytnúť e, dostatočný dôvod pre dôveru občanov a myslím si, že je to dôležité pre našich občanov, pre naše podniky, predovšetkým pre európskych občanov. V súvislosti teraz s konečným áno tejto dohode. Ďakujem, pán minister. Tým pádom som, som nakoniec